rast a investície. A slovo okamžite dostáva predseda komisie, pán Juncker. Mr. President. Vážený pán predseda. Colleagues. Vážení kolegovia, vážení poslanci, dámy a páni, oslovujem, oslovil som tento parlament asi pred mesiacom a prislúbil som, prezentovať ambiciózny investičný plán ešte pred Vianocami, o mesiac neskôr. A teraz eh, Vianoce prichádzajú skoro a som tu, aby som splnil svoj prísľub. Robím to tu, v Európskom parlamente, pretože to je tá inštitúcia a to miesto, kde sa musia konať dôležité udalosti. Dnes Európa začína eh, novú históriu. Potom, ako sme počas rokov sa snažili obnoviť našu fiskálnu dôveryhodnosť a podporiť reformu. Teraz doplňujeme tretí bod, ambiciozný, ale realistický investičný plán pre Európu. Európa potrebuje naštartovať. A dnes e, e, Európska komisia e, napätie investície v Európe znamenajú podstatne viac ako čísla, projekty, peniaze, pravidlá. Ide o ľudí, najmä o tých našich občanov, ktorí nemajú zamestnania. Musíme vyslať signál. Signál obyvateľom Európy a celého sveta. Európa sa vrátila k, mm, k konaniu E, teraz e, nie čas, aby sme sa divali do minulosti. Investície znamenajú budúcnosť. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na tie obete, ktoré e, sa urobili počas ostatných šestich rokov v Európe v snahe prekonať krízu. Nesmieme poľaviť v našom snažení otvárať trhy a reformovať to, čo nefunguje v hospodárstve. To je všetko potrebné, ale to však nestačí. Nie je to dostačujúca podmienka pre hospodársky rast. Áno, potrebujeme štrukturálne reformy, aby sme modernizovali a zachovali našu sociálnu trhovú ekonomiku. Áno, potrebujeme fiskálnu zodpovednosť, aby sme obnovili dôveru a dlhodobú udržateľnosť e, verejných financií, aby sme e, dovršili e, to potrebujeme e, podporiť investície. Žiadny strom nevyžije e, iba z pôdy a z vzduchu. Investičný plán, ktorý e, dnes prezentujeme, predstavuje vodu. Prvýkrát Európska komisia prezentuje všetky tri zložky E, budúceho hospodárskeho úspechu, a to spolu e, nie v rozpore, ale v rámci jednej skupiny, jedného jednoduchého signálu, a síce to, že Európa môže ponúknuť nádej e, budúcim generáciám a celému svetu a môže byť veľmi atraktívnym miestom pre pracovné miesta, hospodárske rast a investícií. Prečo to robíme? Predovšetkým, pretože nie len e, e, e, máme nedostatok investícií, dostali sme sa do investičnej pase. Keď sa rozprávame s investormi, všetci súhlasia s tým, že Európa je atraktívne miesto pre investície. Ale keď sa dívame na čísla, vidíme absolútne inú situáciu. Investičná úroveň v Európskej únii sa znížila na 370 miliard e, nižšie, ako to bolo pred krízou. E, v Spojených štátoch sa rozbehajú investície a Európa zaustáva. Prečo? Pretože e, investorom chýba dôvera, dôveryhodnosť a viera. Po druhé, robíme to, pretože čelíme vážnemu paradoxu napriek tomu, že máme veľa likvidity na trhoch a na účtoch investície e, v Európe nerastú. A po tretie, pretože verejné zdroje e, e, nám chýbajú a zadlženosť sa zvýšila zo 60 na 90 HDP a to iba počas niekoľkých rokov. Verejné výdavky už predstavujú takmer 50 HDP Európskej únie. Potrebujeme inteligentne využívať e, verejné prostriedky, aby sme e, e, prilákali investície. Verejné investície sa, výdavky sa musia použiť predovšetkým na financovanie školstva a sociálneho systému a nie na dlhovú službu. Dnes reagujeme na tieto patológie v Európe a veľmi pozorne sledujeme to, čo je dôležité. Hospodárstvo nie je teraz čas na e, národné, politické alebo ideologické spory. Je najvyšší čas, aby sme dosiahli politický sociálny konsenzus, aby sme e, vrátili Európu e, do práce. Potrebujeme, často hovoria, potrebujeme nové peniaze, ale v skutočnosti potrebujeme to naštartovať po novom. Potrebujeme mať nové investície národné rozpočty, nám tvrdia, už sú napnuté. E, e, Európska únia e, e, bude môcť e, fungovať bez nového zadlženia, pretože máme dostatok likvidity. Nebudeme zaťažovať našich detí a vnúkov a nebudeme e, e, vytvárať nové dlhy, ktoré budú musieť e, umoriť my sme spoločne vytvorili e, a dohodli e, e, pakt stability a rastu. Ak členské štáty prispejú do príslušného fondu. Nebudeme zohľadňovať tieto príspešky v rámci Paktu stability a rastu. Vytvoríme správny systém, ktorý využije verejné prostriedky, ktoré máme k dispozícii a tým vytvoríme dodatočný kapitál a tým e, vytvoríme dodatočné investície, ktoré by v opačnom prípade neprišli a vytvorili by sme nové pracovné miesta. Musíme veľmi pozorne e, posúdiť e, existujúce projekty Mm, cieľe nových investícií musia byť atraktívne, nemusia byť zaťažené e, a musia e, e, odzrkadľovať ekonomickú realitu. Musím jednoznačne povedať jednu vec. Prostriedky, ktoré dnes dávame k dispozícii, idú nad rámec toho, čo už existuje. Nad rámec 630 miliard, ktoré poskytnú štrukturálne investičné fondy a na národnej regionálnej úrovni. To ide nad rámec toho, čo Európska investičná banka už e, dokázala robiť doteraz. Po navýšení kapitálu o 10 miliard Európska investičná banka e, e, poskytla reálnemu sektoru 180 miliard. Títo prostriedky pôjdu na rámec všetkých existujúcich programov, ktoré investujú do infraštruktúry inovácií a do malých a stredných podnikov v Európe. A zda najdôležitejšie je to, že tieto prostriedky prídu nad rámec toho, čo dokážu robiť samotné členské štáty, pretože členské štáty tiež musia e, podporovať investičné prostredie a lepšie využívať verejné prostriedky a lepšie podporovať štrukturálne reformy Dovolte, aby som vysvetlil svoju víziu eh, toho, kam treba usmerniť tieto prostriedky. Mám víziu eh, detí, eh, školákov v Tesalonikách, ktorí vchádzajú do nových tried, vybavených počítačmi. Mám víziu európskych nemocníc, kde sa zachraňuje život za použitie najnovších medicínskych zariadení ja mám predstavu, keď e, e, ľudia dochádzajú e, do práce v elektrických e, motorových vozidlách, e, domácnosti budú mať možnosť využiť e, technologický pokrok a budú e, m, energeticky účinnejšie. Naša energetika musí prepojiť svoje siete a trhy E, musí integrovať obnoviteľné zdroje energie a diversifikovať zdroje dodávok energie. V doprave musíme modernizovať infraštruktúru, e, znižovať e, zapchy a vylepšovať prepojenie. Životné prostredie e, potrebuje nové recyklačné zariadenie, zariadenie na čistenie vody. Musíme mať rýchlejší internet a inteligentné data centra v Európe. Musíme investovať do školstva, do inovácií, eh, kde často chýbajú prostriedky a eh, máme eh, horšie vybavenie v porovnaní s konkurenciou investícií do ľudí, znamenajú sociálne trhové hospodárstva. Máme obrovské potreby je to výzva pre e, e, celú generáciu a musíme sa postaviť e, z očí voči tejto výzve. Ako to bude fungovať? Finančné prostriedky nespadnú z, z hora. Nemáme stroj na tlačenie peniaze. Musíme prilakať finančné prostriedky, urobiť tak, aby fungovali pre nás. Teraz vytvárame nové, novú architektúru, ktorá to umožní. Je dôležité, aby sme vytvorili kapacitu znášania rizika, ktorú, ktorá uvoľní dodatočné investície. Náš plán e, sa e, e, vytvára tri piliere. Máme fond pre strategické investície, ktorý je zaručený európskym rozpočtom a EIB. Tento fond dokáže získať 350 miliard počas nasledujúcich troch rokov. Napriek tomu niektorí tvrdia, že to nestačí Musím vám pripomenúť, že pôjde o najväčšie úsilie v najnovších dejinách EÚ. Budeme mobilizovať dodatočné prostriedky, aby sme získali e, nové investície, e, budeme meniť pravidlá. Viem, že niektorých z vás znepokojujú dôsledky e, týchto snah na pridelenie prostriedkov do, do oblasti vývoja a výskumu. E, E, e, je tu e, program Horizont 2020 a mnohí sa obávajú, že peniaze sa stratia, ale nie je to tak. Každé euro z týchto programov, ktoré sa dostane do fondu, vytvorí 15 eur na vývoj a výskum. Nepôjde o presuny finančných prostriedkov, pôjde o maximalizáciu investícií ak e, členské štáty e, prispejú k tomuto e, fondu, potom sa zvýši pakov, pakový účinok. Vážené pán predseda, vážené dámy a páni. Druhý komponent je nasledovný. Vytvoríme dôveryhodné projekty, pôjde o technickú pomoc a investovanie do zrelých projektov, ktoré budú mať celoeurópsky význam. Nie je to úloha politikov realizovať projekty, mali by sme byť skromní. Je to úloha odborníkov. Oni, potreb- oni majú know-how a skúsenosti na to potrebné. Fond bude mať aj výbor zložený z expertov a oni budú posúvať každý projekt z ekonomického a sociálneho hľadiska a taktiež e, vyhodnotia pridanú hodnotu pre EÚ. A tretí komponent je akás, akýsi e, ambiciózny plán, ako zatraktívniť Európu pre investorov. Na to znižíme byrokratickú záťaž a taktiež odstránime nedostatky. Nejde totiž to iba o finančnú úroveň, ide aj predovšetkým o správne rámcové podmienky na regulačnej úrovni. Európska investičná banka v posledných rokoch odviedla vynikajúcu prácu a ja som rád, že je to náš e, centrálny e, partner a že je to jeden z hlavných aktérov. E, trojité A to je naozaj tromf pre Európu a máme to využiť ešte lepšie. Bez Európskej investičnej banky by tento investičný program vôbec ani nevznikol. A ja sa chcem poďakovať Wernerovi Hojerovi, predsedovi Európskej investičnej banky, aj za Eh, intenzívnu prácu v posledných týždňoch, dokonca eh, mesiacoch, aj keď nová komisia funguje iba tri týždne, ale my sme už teraz eh, schopní predložiť tento program. Už v júli sme sa však s predsedom Európskej investičnej banky intenzívne stretávali a hovorili o tomto programe. Ja som naozaj rád, že je tu Prítomný, e, so súhlasom predsedu Európskeho parlamentu. A ešte niekoľko e, dôležitých krokov nás čaká, dámy a páni, ale do tých sa musíme pustiť okamžite. My sme zatiaľ iba na začiatku a preto e, vysielam apel na všetkých. Európa musí znova nadviazať so silným rastom. Členské krajiny by mali prispieť do tohto fondu a teda zaručiť fungovanie. To taktiež prispieje k e, obnoveniu investícií v EÚ. Každé EU, euro môže z tohto fondu môže zmobilizovať 15 eur investícií. Ja vám e, za to slubujem, že taký, takéto kapitálové príspevky do tohto fondu budú, nebudú započítavané do rozpočtového schodku v súlade s paktom rastu a stability. Prečo by mali členské krajiny prispievať do tohto fondu, keď nemajú vopred istotu o návratnosť, o návratnosti hlavne v ich krajine. Ale ja vám môžem povedať, že viac rastu v Španielsku je dobré aj pre rast v Francúzsku a viac rastu v, vo Francúzsku je taktiež dobré pre Taliansko. Viac rastu na juhu Európy je dobré aj pre e, vyšší rast v Nemeckej spolkovej republike. E, my máme akési spoločenstvo osudu a <clears throat> to predpokladá aj solidaritu so všetkými a voči všetkým. tých plánovaných 315 miliárd eur investícií nejde o hornú hranicu. Ak sa osvedčí fond a on sa určite osvedčí, tak potom môžeme uvažovať aj o vyššej sume. V Európskom parlamente, ako aj e, v Európskej rade potrebujeme čo najširšiu podporu pre tento investičný program, pre e, jeho ciele, pre jeho obsah, pre jeho posilňovanie. Potrebujeme E, Európu, ktorá sa bude skladať z koalície e, tých, ktorí sú ochotní investovať. Pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, ja počítam s angažovanosťou tohto Európskeho parlamentu, tak aby sa zrýchlila legislatívna práca potrebná na vytvorenie tohto fondu. Na Európskej rade vyzvem kolegov, aby spravili to isté. Tento fond musí byť operatívny do júna 2015, tak aby mohol e, začať e, prinášať ovocie. Európsky parlament je zásadný partner Eh, na ceste eh, Európy k rastu. Eh, my, Európska komisia, budeme pred vami zodpovední. Vysokí predstavitelia tohto fondu vám budú pravidelne podávať správy o jeho činnosti a ja sa ubezpečím, aby podpredsedovia, ako aj zástupcovia Európskej investičnej banky taktiež e, pravidelne vám podávali e, správy, ako aj príslušným výborom tohto parlamentu. Ale jedno chcem povedať veľmi jasne. Potrebujeme súhlas a politickú podporu. Nepotrebujeme e, nejaké politické hry, ktoré by sa týkali fondu alebo projektov, nechceme nejaký zoznam národných želaní, potrebujeme e, uspieť v tomto teste dôveryhodnosti, e, tak aby sme obstali v očiach súkromných investorov a trhov a opäť počítam e, s vašou skúsenosťou a taktiež hlavne so skúsenosťami Európskej investičnej banky. Plán nie je akýmsi automatickým vydávacím okienkom ani bankou. Budeme potrebovať flexibilný mechanizmus, budeme potrebovať e, mechanizmus, ktorý by sa dal jednoducho používať tak investormi, ako aj verejnými orgánmi. A ten mechanizmus by sa taktiež mal e, vedieť e, priebehu času prispôsobovať a taktiež by to nemalo byť delené podľa tém, sektorov alebo zemepisných oblastí Mali by byť jasné štruktúry, ktoré by zaručili zodpovednosť, mechanizmus, e, ktorý by e, nasmeroval najväčšiu časť investícií do tých krajín, ktoré e, najviac trpia kvôli kríze. Ale nám sa to podarí iba, keď to bude na európskej úrovni. E, neubehlo ešte ani mesiac a mm, moja komisia už koná zodpovedne a preto vyzývam aj ostatných, aby sa správali zodpovedne, aby ukázali, že sú ochotní e, pridržať sa pravidiel hry. E, ja vám to môžem povedať už dnes, ak náš plán fungovať bude a fungovať on bude, tak potom sa obnoví aj na roky 2018, 2019 a 2020 Vážny pán predseda, ide o investičný stimul, ktorý bude optimiz- optimalizovať našu hospodárskú politiku. Ide nám o dlhodobú perspektívu pre investície. Našim cieľom sú aj malé a stredné podniky, e, ktoré vytvárajú pracovné miesta v Európe a mm, naštartujú e, reálny sektor v hospodárstve Chceme zabezpečiť fiskálnu zodpovednosť a štruktúrálnu reformu e, prostredníctvom inovačných investičných nástrojov. Nový investičný e, plán bude e, mobilizovať všetky druhy riadenia. A to je to, čo nám chýbalo, no, aby sme vytvorili dokonalý plán. Budeme zakladať na troch pilieroch. Peniazoch, projektoch a pravidlách na vytvorenie správneho prostredia pre podnikanie. ponúkame e, ponuku miliónom e, Európanov, ktorí majú dizilúzie po rokoch e, stagnácie. Európa sa stane e, stredobodom e, e ďalších investícií. Európa dokáže naštartovať rast a sociálny e, model zostane teraz e, potom, ako vykročíme správnym smerom, nemôžeme sa obrať vrátiť späť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Juncker. Teraz za Európsku investičnú banku pán Hoyer. Srdečná vďaka, pán predseda. Chcem sa naozaj poďakovať za tú čest môcť tu dnes vystúpiť a e, vyjadriť sa k programu komisie a vedzte, že ho z celého srdca podporujeme. A e, ešte raz, to, čo povedal pán Juncker, je pre nás priateľné a očakávame, že budú podniknuté e, príslušné riešenia e, prostredníctvom vnútornej vyhlášky banky v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. A e, tu nadvezujeme na zasadnutie Rady ministrov financí z decembra a takisto e, výstupy zo Všeobecnej rady e, v decembri. No a chcel by som pripomenúť, že začiatkom roka e, banka zhotovila štúdiu o nedostatku financí v Európe a došla k záveru, že už 7 rokov Európa zaostáva v investičných Eh, číslach za rokom 2017 o 15 až 20 a je to situácia, ktorá naďalej pretrváva, takže nezlepšuje sa. Okrem toho, už 15 rokov Európa trví, trvá, eh, trpí nedostatkom inovácií a stratou konkurencieschopnosti. Naši hlavní konkurenti nie sú v Únii, sú mimo Únie a porovnanie s mm, tými, ktorí sú najďalej, eh, ukazuje, že sme za nimi asi 15 rokov, to je asi 1,5 HDP ročne vo výdavkoch na vedu, výskum a inovácia. Preto je potrebné konať. Je treba niečo urobiť a ja by som chcel navrhnúť ECOFINu, aby v prvom rade bola e, vyhotovená štúdia, e, ktorá by potvrdila to, či nie neestvujú investičné príležitosti, či, toto, e, či táto téza je pravdivá alebo nie. Len pár, pár dňami takáto štúdia bola dokončená a ukazuje sa, že aj, tieto, e, aj takéto tézy sú v podstate len e, nesprávne zameranými prianiami, hoci negatívnymi. Projekty tu sú. A preto je otázka, prečo tie projekty, ktoré vyžadujú financovanie, sa nevedia dostať k financiám. E, kde tí investori vidia problémy? Je možné, že pokiaľ ide o riziko, tak to by sme vedeli riešiť. Pokiaľ ide o legislatívu, tak sme tu v, v snemovni zákonodarcu a ja som veľmi rád, že aj komisia sa podujala túto vec riešiť a aj vy tomu chcete venovať pozornosť. Takže tu treba pozerať na každého, kto chce investovať v Európe a e, pozrieť sa na to, čo by sme pre neho vedeli urobiť. Takže v prvom rade treba identifikovať nedostatky Eh, investícií, teda jednotlivé odvetvia, ktoré sa nedostatky prejavujú a eh, ďalej dôvody, pre ktoré investori neinvestujú. Keď sa pozrieme, keď sa pozrieme do histórie, od roku 2007 Banka Európskej únie poskytla eh, na investície v celej Európe 500 miliard eur a do konca budúceho roka máme naplánovaných 180 eh, miliard investícií na základe rozhodnutia rady z roku 2012. Ja som v roku 2012 ani si nebol istý, keď sme slubovali toto Európskej banke, že eh, z tých 10 miliard eur, ktoré nám boli vyčlenené, budeme schopní vyťažiť 18 násobok, ale teraz pravdepodobne v decembri budúceho roka eh, tak budem schopný vám konštatovať, že sme týchto 180 miliard investícií v Európe prekročili. Takže mm, k histórii pred krízou boli projekty financované priamo z verejných rozpočtov a e, tieto verejné rozpočty aj znášali riziko. A dnes e, tie, táto schopnosť sa znižuje, táto, e, táto kapacita investovať v, vo verejných rozpočtoch chýba. A toto ohrozuje E, inovácia a vývoj. Lenže na súkromných trhoch už likvidita nie je problémom a e, peniaze sú k dispozícii pre najbezpečnejšie projekty. Ale napriek tomu niektoré časti trhu e, sú, nie sú ochotné investovať do rizikových projektov a tu ide najmä, najmä o investície súkromných investorov a investície do malých a stredne veľkých firiem. Tu treba pripomenúť, že malé a stredne veľké firmy sú diferencované medzi jednotlivými členskými štátmi. Teda v každom členskom štáte je situácia iná, takže treba pristupovať aj k investovaniu do nich diferencovane. A ďalej investovanie do vysokorizikových štruktúr, infraštruktúrnych projektov. Toto budeme riešiť, toto budeme riešiť v rámci infraštruktúrneho projektu novým fondom, ktorý práve e, navrhla komisia. Ja by som chcel navrhnúť ECOFINu aj e, Európskej rade, aby EIB prispela 5 miliardami eur do, do novej iniciatívy a toto by e, bolo doplnených, týchto, týchto 5 miliard by bolo doplnených 16 miliardami, samozrejme, keď to potvrdí Rada a parlament zo strany Európskej únie. Tu je potrebné zvýšiť investičnú podporu pre rizikovejšie projekty a my v nasledujúcich týždňoch preto začneme pracovať na tom, aby sme využili štruktúry, ktoré už existujú v roku 2015 a e, vydolovali z toho maximálnu výhodu. Je samozrejme potrebné, aby rada prijala rozhodujúce rozhodnutia a kým nebudú vytvorené e, štruktúry, tak Európska investičná banka je ochotná preklenúť tú priepas, tak aby sme už na začiatku roku 2015 mohli začať investovať týmto novým spôsobom. E, treba povedať jasne, že tento nový záväzok nebude mať vplyv na záväzky EIB mimo Európskej únie, kde EIB je cenným partnerom e, skúsenosti a investícií na celom svete, teda investujeme aj mimo Európskej únie a, e, potreb, a sme e, partnerom Európskej únie, ktorý ju podporuje pri jej rôznych politikách v oblasti energetiky, ľudských zdrojov, rozvoja a tak ďalej. A domnievame sa, že navrhovaná iniciatíva pomôže Eh, odomknúť potenciál investícií v Európe. Európska investičná banka je, si je vedoma toho, že nejde o, eh, o nejakú, nejaký všeliek, ktorý vyrieši úplne všetky eh, investičné potreby Európy, ale sme si istí, že tentokrát sa nám podarí dosiahnuť aspoň nejakú zmenu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Hojer. A teraz e, prichádza rozpráva v mene EPP pán predseda Weber. Vážne predseda parlamentu, vážne predseda komisie, vážne pán Hojer, vážne kolegovia. Poč- ide e, o sľub, ktorý sme dali počas volieb, e, aby sme mali e, občanov stredovať pozornosti v Európskom parlamente. Musíme podotknúť to, čo povedal pán Juncker. Hovoríme nie o abstraktných záležitostiach, hovoríme o nezamestnaných v Európe, hovoríme o podnikoch, ktoré potrebujú investície, hovoríme o ľuďoch, o praktických problémoch. Chcel by, by som uh, viedriť uh, respekt komisii, že po troch týždňoch pro prísľuby predložili investičný balíček. Uh, E, e, hovorí to o rozhodnutí samotnej inštitúcii a chcel by som jasne povedať, že prezentácie tohto investičného balíčka, ktoré sa koná dnes, po e, včerajšom uznesení je dobrým signálom toho, že to sa to koná práve v Európskom parlamente. Pre našu politickú skupinu niektoré punkty boli, body boli dôležité. Preto všetkým ide o to, že treba získavať súkromný kapitál a nevytvárať nové dlhy. Počas ostatných e, týždňov a mesiacov sme o tom hovorili. Som vďačný za to, že ste sa s tým totožnili. A skúsenosti EIB, e, e, pokiaľ ide o mobilizáciu privátneho kapitálu, sú veľmi užitočné. EIB E, hovorí o použití e, určitých metód, e, určitých otázok substitúcie týchto financovaných projektov. Musíme si dávať pozor, aby to malo svoje plody a chceme získať súkromný kapitál vo forme nových investícií. Je potrebné ešte vysvetliť si niektoré otázky E, sú e, e, dôležité otázky, aby konkrétne projekty posudzovali experty, ale musíme na politickej úrovni diskutovať o tom, aké projekty treba podporovať. A samotná myšlienka mobilizácie súkromného kapitála musíme apelovať aj na radu, aby sa s tým stotožnila, aby odstranila prekážky Potrebujeme mať e, stabilný e, rozpočet s tým, aby sa títo plány dali realizovať. To sú tie body, e, ktoré treba ešte dopracovať a musíme sa im venovať. Ďalšia dôležitá vec pre EPP, vážené kolegové, dámy a páni, ide o to, že samotné tieto problémy nevyriešime. To jasne povedal pán Juncker. Aby sa vrátili investori do Európy. Mm, je dôležité, aby sa investovala v e, Portugalsko a Írsku. Na minulý týždeň sme boli z našej politickej skupiny v Lotyšsku E, tam sa tiež investuje, pretože e, v týchto krajinách e, počas ostatných rokov sa realizovali strukturálne reformy, mali tam odvahu, aby pristúpili na globalizáciu a zmenili svoje spoločnosti. A preto potrebujeme odvahu naďalej pre strukturálne reformy v Európe či už ide o oblasti vlastného kapitálu, um, regulácie, um, Takisto v digitálnom trhu nemáme jednotný trh a je našou úlohou pre Európu a na národnej úrovni, aby sme to vytvorili. Takisto e, e, e, Taliansko potrebujeme zabezpečiť investície. Napríklad, keď vo Francúzsku pracovný trh je príliš rigidný, tam sa neinvestuje a e, takisto ako v Nemecku, keď e, máme príliš e, e, e, e rigidné prístupy, potom sa tam neinvestuje a musíme to zmeniť a prispieť k tomu. A čo je tretie dôležité pre EPP, je otázka stability našich rozpočtov s tým, aby sme zabezpečili hospodársky rast. E, pokiaľ e, bude chýbať dôvera trhov, e, pokiaľ ide o stabilitu e, našich rozpočtov, potom sa vráti investícia a bude to veľmi škodlivé pre naše investície. A preto potrebujeme dôveryhodnosť. Pán Juncker predložil nám dnes presvedčivý návrh a chcel by som požiadať kritikov, ktorí sa budú dnes vyjadrovať, aby sa snažili o konstruktívnu kritiku Nemáme, chvála Bohu, e, v Európe problém, že by nám e, chýbali e, idei. Máme dobrý návrh a mali by sme prispievať k tomu, aby sme doplnili tento návrh. Prosím vás o konstruktívnu kritiku, o kultúrne vystupovanie. Práve to potrebujeme teraz v tejto oblasti. Vážení kolegovia, E, smerom e, k rade by som chcel ešte doplniť. Teraz v rámci príprav Európskej rady v decembri, keď budete o tom diskutovať, e, keď sa bude hovoriť, že robí sa príliš málo, musíme povedať, že Európa dodržová svoje prísluby aj pokiaľ ide o 350 miliard a keď žiadame niečo aj na rodnej úrovni, bude potrebné e, prispieť e, k tomuto projektu, ktorý je otvorený a ku ktorému e, treba pri dobrej vode prispievať. EPP podporuje tento návrh pána Junckera Európskej komisie a myslím si, že je to dobrý signál a dobrý deň dnes pre Európu. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov a demokratov pán predseda Pitela. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. pred piatimi rokmi komisia pod vedením Barosa presadzovala mantru stability a úspor. A vy, pán Juncker, ste sa rozhodli, že túto prezentáciu prednesiete v parlamente. Ja som vám za to vďačný, pretože investičný plán, ktorý prednášate, e, ukazuje, že sa paradigma zmenila. Hovoríte o firmách, občanoch, investoroch, e, dokonca novinároch. A ja teraz sa nebudem venovať tým technickým detailom, ale je evidentné, že sme sa posunuli a do novej éry a e, začíname všetko robiť pod pod novým titulkom Investície, rast, pracovné miesta. Ja si myslím, že, ste, že je dobré, že ste tento záväzok vzali na svoje plecia a že ste odhodlaní e, veci presadzovať týmto smerom. Socialisti a demokrati e, pod, podmienili e, vašu podporu tým, že toto smerovanie takýmto spôsobom zmeníte a dnešná prezentácia je výsledkom aj našej vlastnej politickej vojny, politického boja. Metodika sa takisto zmenila. E, nehovoríme už o dohodách, ktoré sú vytvárané za, zatvorenými dverami, kde rokujú zástupcovia vlád, ale parlament, Európsky parlament je do všetkého plne zapájaný a cesta späť už nie je. E, už mesiace sme volali po investičnom nástroji toho typu, ktorý ste teraz predstavili a sme zaň preto vďační. Myslíme si, že EIB by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu a vy hovoríte, že treba podporovať aj rizikovejšie investície, čo znamená, že je potrebné vytvoriť určitý verejný Eh, investičný základ. Nás nezaujíma, čo robia kredit, eh, úverové ratingové agentúry, zaujíma nás, čo robia reálni ľudia. Eh, investíciu môžete posudzovať na základe počtu pracovných miest, ktoré vytvorí. A my to v našom návrhu takto máme zakotvené. Toto je v našom návrhu pre pána Junkera, e, pretože my tvrdíme, že chceme investície, ktoré niečo dosiahnu. Nie jednoduché investície, ziskové investície, ale také, ktoré prinesú reálny efekt spoločnosti. Ja si myslím, že dnes e, sme vykonali prvý krok správnym smerom, ale je pred nami ešte cesta veľmi dlhá. Je treba zabezpečiť, aby občania vždy vedeli, na čo idú ich daňové peniaze. A, a oblasti ako napríklad energetika, klimatické zmeny. Toto sú momentálne obrovské problémy, ktorým čelíme a kvôli ich e, miera a rozsahu by sme e, nemali plitvať časom na rôzne e, rozbroje medzi politickými stranami. Mali by sme sa venovať riešeniu týchto najväčších vecí. Vy v Európe nechceme, aby sme si malovali budúcnosť eh, čierno, ale aby sme identifikovali priority a eh, niečo pre ne robili. Cieľom investícií je uvoľniť zdroje a eh, umožniť ľuďom, aby niečo robili. A my by sme chceli, aby tých verejných zdrojov bolo viac, aby kapitálu z Európskej únie plynulo do tohto systému viac, ale tých 21 miliard, o ktorých ste hovorili, je dobré východisko, je dobrý začiatok. My by sme mali začať podporovať členské štáty v tom, aby do tohto plánu prispievali aj sami a je tu jedna vec, ktorú ste povedali veľmi jasne, ja som to pochopil a je to veľmi dôležité. Členské štáty a ich príspevky by nemali byť eh, vypočítavané na báze dlhu a deficitu, deficitu v zmysle paktu. Ja si myslím, že určitá rozpočtová flexibilita je potrebná a mali by sme to tabu rigidity paktu prelomiť. Nejde samozrejme o nejakú zmenu pravidel. Ide o to, že by tie pravidla boli flexibilnejšie. A to preto, lebo v politike treba uplatňovať pravidla inteligentným spôsobom. Pretože ináč by sme tu nemuseli sedieť, mohli by tu byť účtovníci a e, tí by rozhodovali na základe veľmi jasných pravidel. My sme politici, my nie sme žiadni účtovníci. A tá flexibilita je potrebná. Tá flexibilita je potrebná, ak sa chceme pohnúť vpred a mm, musíme zabezpečiť, aby tie naše opatrenia neboli také polovičaté, ale aby určité konkrétne verejné investície do verejných projektov nespadali pod tento dážnik paktu stability. Niektorí hovoria, že sme v akomsi salóne posledných šancí. Neviem presne, čo ty myslia, ale ja si myslím, že táto vec by sa mala skúsiť. E, ja si nemyslím, že by sme e, sa mali vystaviť tomu, že niekde v budúcnosti si budeme hovoriť, že mali sme túto príležitosť využiť, neurobili sme to. E, toto je vec, ktorá bude pokračovať minimálne 3 roky. Ak to dnes rozbehneme, tak je to len začiatok. Začiatok tejto, dúfajme, úspešnej histórie. A dúfam, že sa budeme snažiť o spravodlivosť a férovosť a že to dieťa v, Tes- v Solúne alebo v Madride bude môcť ísť na kvalitnú školu a že spoločnosť v Lisabone bude môcť byť, byť celosvetovo e, konkurencieschopná a že e, to napríklad prinesie e, lepšie prístroje do našich nemocníc. Teda my musíme mať určitú víziu zvyšovania kvality života pre našich občanov. Ďakujem pekne za EKR predseda Kamal. Uh, Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako iste viete, my sme skupina, ktorá hľadí do budúcnosti a nie do minulosti, ale musím povedať, že e, som veľmi rád e, za tú analogiu, ktorú ste spomínali, tej krhly. Ako zabezpečíme, že tá krhla bude podporovať verejné súkromné investície, ako zabezpečíme, že to nebude nejaká hadica, ktorá ich bude odmývať. My potrebujeme e, podrobné odpovede na niektoré z našich otázok. Ja som hovoril so súkromnými investormi v minulosti a pýtal som sa ich, čo im bráni investovať v Európe a e, Hovoril som aj s veľkým inštitucionálnym investorom, e, ktorý spravuje viac ako 600 miliard libier majetku a Eh, títo mi hovoria veľmi často, že eh, tie vládne projekty sú chiméry, že tam nie je, nie je reálna návratnosť. Čiže ako pritiahnuť súkromných investorov k týmto vládnym projektom? Rizikoví eh, investori mi hovoria, že rôzna legislatíva v Európe znižuje atraktivitu Európy a ja sa pýtam, ako budeme riešiť tieto nedostatky. Jeden bývalý priemyselník z Nemecka, som ňom hovoril minule, a on sa ma pýta, prečo je eurozóna prečo eurozóna pardon, prečo krajiny mimo eurozóny, teraz som to poplietol, hovorí rečník, prečo mimo eurozóny e, investície, prečo tam idú radšej než do eurozóny? Vy by ste chceli, aby eurozóna priťahovala investície a ja sa pýtam, či náhodou euro nie je tým kľúčovým problémom. Teda jadrom tohto problému, o ktorom hovoríme, tohto balíka, je ako priťahnuť investície. Ako zabezpečíme, že nebudeme hovoriť len o peniazoch, ako zabezpečíme, že budú reformy, presne ako o nich hovoril Manfred Weber, aby tieto investície sa mohli prísť. Ja vám uvedem niekoľko prípad, príkladov. Niek- pre niekoľkými rokmi som hovoril s, mm, so zastupcami britskej firmy, ktorá chcela Eh, investovať v Brindisi v Taliansku a 11 rokov sa táto firma snažila <laughs> investovať do terminálu LNG, teda skvapalneného plynu. Je teda, teda obrovský infraštruktúrny projekt, ale po 11 rokoch to vzdala táto firma, pretože tam bola obrovská, obrovská byrokracia. Tí ľudia boli úplne frustrovaní. Teda ako zabezpečiť, aby takáto byrokracia nebránila investíciám do infraštruktúry, ktoré by sa mohli stať. Iný príklad. Kas, e, letisko v Kastione. Tam išli milióny eur e, z európskych peňazí. Aj 44 mesiacov po otvorení ešte stále to letisko nefunguje. A my poznáme, o projekt, my poznáme projekty, ktoré sú uprostred ničoho, kde líšky dávajú dobrú noc a investovali sa tam ohromné peniaze. Čiže ako zabezpečiť investície bez toho, aby museli to riziko znážať tak e, daňoví poplatníci. Ako uh, obrátiť situáciu, kde súkromní uh, investori si môžu hodiť mincov a ako e, zabrániť e, ďalším Brindisi alebo Castiglione? Teda, pán Juncker, ak, vám, ak nám poskytnete odpovede na tieto otázky, e, tak by som chcela, aby ste nám povedali, prečo súkromní investori v súčasnosti neinvestujú. Odpovedzte si na túto otázku a potom možno vaše projekty budeme vedieť podporiť. Ďakujem pekne. Teraz skupinu ALDE predseda Verhofstadt. Chcel by som povedať e, pánovi Kamalovi, že ani berlínske letisko ešte stále nie je otvorené, ale to je už iná záležitosť. Teda obdobná záležitosť, ale nechajme to tak. Myslím si, že je dobre, že dostali sme dnes tento návrh a váš plán e, e, by mal sa rozbehnúť od 1. júna 2015, kedy sa rozbehne fond. E, dobre že 5 e, e, e, rokov, kolegovi sme tu hovorili o projektoch, o projektových dlhopisoch, ale teraz hovoríme o investíciách. Máme medzeru, investičnú medzeru 700 miliard eur. Od začiatku krízy eh, investície v Európe eh, eh, poklesli o 14 zatiaľ čo v Spojených štátoch boli stabilné počas celého obdobia. Je to veľmi závažná otázka. A tu sú tri veci, ktoré treba vypichnúť, ak chceme, aby tento plán sa osvedčil. Poprvé, investičný plán, pán Juncker, nesmeme vnímať osve začiatkom budúceho roku, keď budete predkladať novú legislatívu, musíte predkladať e, e, legislatívu nie len o tomto fonde, ale aj o všetkých doplnkových záležitostiach. Preto všetkým ide o strukturálnu reformu v členských štátoch. Pán Weber uviedol niekoľko príkladov, e, dôchodkový trh, pracovný trh. Samozrejme, tu môžeme hovoriť o určitých predpokladoch, pretože buďme úprimní, aký má zmysel E, e, e, financovať investičné projekty v niektorých štátoch, keď títo štáty sami sa nesnažia o štrukturálne reformy. Takže podľa mňa predpokladmi musia byť štrukturálne reformy a musíme o tom začať hovoriť začiatkom budúceho roka, ak chcete naozaj podporiť tento balíček. Po druhé, E, tento problém e, e, súvisí aj s otvorením, liberalizáciou, liberalizáciou trhov, digitálneho trhu, energetického trhu, Samozrejme, prepojenie medzi Španielskom a Francúzskom v oblasti energetiky nemá zmysel, keď vo Francúzsku pravidlá neumožňujú využívať energiu zo Španielcov. Potom takáto sieť a títo prepojenie nemajú zmysel. To isté sa týka aj digitálneho trhu. Ak stále budeme mať 28 e, e, regulátorov tohto e, digitálneho trhu, môžeme zabudnúť na rýchly internet. Najprv treba vytvoriť jednotný e, regulačný orgán e, digitálneho trhu, až potom investície budú produktívne. A po tretie, a to je tretí príklad, sa týka kapitálových trhov. Ak je tu prítomný pán Hill. Ak nebudeme mať e, i skutočné zjednotenie e, kapitálových trhov, potom nebudete môcť, využiť e, svoje aktíva v Británii, by ste získali investičný úver v Taliansku. Potrebujeme mať nielen investičný plán a balíček, zároveň potrebujeme mať zjednotenú reguláciu, ktorá zjednotí trhu. V opačnom prípade to bude mrhaniem prostriedkov a to vo veľkom. A ďalej, E, e, e, týka sa to samotného fungovania fondu. Buďme úprimní. Nemáme manevrovací priestor na to, aby sme tam vkladali verejné prostriedky. Neviem o žiadnych verejných prostriedkoch. V súčasnosti viem iba o verejných dlhoch. To znamená, že treba používať mechanizmus záruk. Na to nepotrebujete kapitál, môžete vytvoriť pakový efekt a čo je najdôležitejšie, E, teraz sa obratím na opačnú stranu, na E, e, radu. Mm, e, vy s tým súhlasíte, lebo ste predložili vrch, Európsky parlament s tým súhlasí, ale treb, musíme získať aj radu 28 členských štátov, pretože ak 28 tretích členských štátov sa pripojí k tomuto mechanizmu, potom budete mať podstatne viac za ruk ako 21 miliard, o ktorých hovoríte teraz. A pýtam, žiadam pána Godziho, aby spolu s talianským predsedníctvom nastolil túto otázku na zasadnutí rady v decembri je to povinnosťou členského štátu, každého členského štátu a zúčastniť sa e, tohto mechanizmu záruk, aby sa zvýšili investície. To by malo byť signálom pre talianské predsedníctvo a ďalej. Prečo by sme neuplatnili aj daňové úľavy? Všetky členské štáty by mohli byť nápomocní, e, aby sa to osvedčilo. Napríklad, e, ak by členské štáty štáty nezdaňovali e, e, tento fond, to by ho veľmi podporilo, pretože aj e, jednotliví, jednotlivci by mohli mať záujem, fyzické osoby by investovali do tohto fondu. Eh, v bankách totiž eh, úrokové je veľmi nízke a keby tento fond eh, dával výnos na úrovni 2% a keby členské štáty to nezdaňovali, potom by to mohlo byť veľmi úspešné. A už konečne záverom končím. snažme sa naplniť zbožné prianie členských štátov. Európska komisia si musí zvoliť projekty, takisto aj spolu s EIB aby ste e, e, e, spoločne realizovali tieto investície. Nehovorím, že by ste spoločne páchali nejaké veci. Teraz za zjednotenú lavicu pán Papadimulis. Vážený pán Juncker, žiaľ tento slávny balík z 300 15 miliardami eur je prázdny, napriek tomu, že ste nám ho slúbili 15. júla, je to kvapka v oceáne. Čo ste nám odprezentovali? 15 miliard z 16 miliard z e, rozpočtu spoločenstva a e, zvyšok poskytne Európska investičná banka ani cent nových finančných prostriedkov. A vy e, z sa tvárite, že napriek tomu bude e, pákový efekt 1 ku 15 a ani jeden ekonom na svete nemôže e, veriť, že e, za súčasnej stagnácie s recesiou v eurozóne a s defláciou, ktorá hrozí na horizonte, že by bolo možné mať takýto pákový efekt 1 ku 15. Dokonca aj ministri hospodárstva, ktorí vás podporujú a ktorí podporujú balík Juncker, tvrdia, že treba čerstvé peniaze, nový kapitál. E, dejiny nás e, naučili, že v časoch stagnácie bez e, veľkých verejných prostriedkov nie je možné zaručiť oživenie a rast. Pán Verhofštát to povedal. Máme recesiu, ktorá je naozaj výrazná 15-násobná. V USA je to iné, pretože tam boli, bol prinesený kapitál a e, banka podporila rast. Vy ste nezmenili nástroje. Pán Juncker, vy ste v istej chvíli navrhli, že sa použije e, časť z e, 500 miliard ale potom bolo použité veto vy ste hovorili aj o e, deťoch v Solúne, ale vaša politika spôsobila tú recesiu, nezamestnanosť, skoro 60-percentnú v radoch mladých. Vy pokračujete v tom, čo sa robilo doteraz, takže dominuje Nemecko a e, naozaj prísna rozpočtová disciplína. Teraz za zelených predseda Lamberts. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Juncker, musím mať vzdať hold za to, že ste sem prišli ani ne mesiac po tom, ako ste e, začali pracovať a mm, prezentujete niečo, čo sa podobá na investičný plán. Chcete dodržovať slub a to vám slúži k úcti. Ale e, my sa stotožňujeme s vašou diagnozou, teda, že v Európe chýbajú investície, ale treba si ujasniť, čo pod investíciami chápame. chápeme. My si nemyslíme, že je to to, ako tí, ktorí sa e, pár dní alebo sekúnd dokonca iba hrajú s peniazmi a nazývajú sa investori. Taktiež si nemyslíme, že investície majú financovať e, bubliny s nehnuteľnosťami a to vidíme v Európe každodenne. A investície podľa nás neznamená ani e, dávať milióny do buď e, jadrovej elektrárne, do zbytočného letiska alebo do vodnej nádrže e, alebo e, do zabetonovania španielského pobrežia alebo do betónu v Írsku. Takže nejde tu o vytváranie zisku bez hodnoty. My si na druhej strane myslíme, že jediná užitočná investícia je hmotná a ľudská investícia, ktorá bude slúžiť e, tomu, čo nám pripomenul aj pápež včera, teda e, k ľudskej, bude slúžiť ľudskej dôstojnosti. A tu ide aj o ekologickú zmenu, e, ide o obnovenie prírodných zdrojov, ide o sociálnu súdržnosť, o vzdelávanie, o výskum. Toto je cieľ našich európskych investícií a dobre, váš plán to aspoň čiastočne e, zaručuje, ale pokiaľ ide o objem, tak 21 e, miliard e, eur, ktoré už sú na stole, že tieto peniaze same o sebe pákovým efektom budú schopné mobilizovať 315 miliard eur ten pomer 1 ku 15 e, nie je veľmi dôveryhodný a taktiež sa to e, odčerpáva existujúcim európskym programom, napríklad výskumnému a nemyslím si, že je to správne, pretože jednou rukou beriete a druhou dávate. Ale pokiaľ ide o podstatu, tak tento plán chce e, zaručiť, aby verejný sektor pokryl tie e, straty, čiže privatizácia ziskov, socializácia e, strát, neviem, niečo vám to nepripomína? Takže je to pekný pokus, ale tento plán by sa mal dať vylepšiť a my k tomu konštruktívne e, prispejeme. Manfred Zelený sa o to vždy snažili Ehm, podľa nás tu niečo chýba a bolo by to dobré doplniť. Poprvé zavrieť kasíno. Ehm, investori vždy porovnávajú, keď ehm, nejaký investor bude môcť získať ľahko peniaze v kasíne s verejnými zábezpekami, tak vždy uprednostní kasíno pred skutočným svetom. Takže treba ukončiť túto kasíno ekonomiku z tisíc miliard sa e, iba 50 miliard e, dostane do skutočnej ekonomiky, zvyšok ide do bublín, to je nepriateľné. Druhé opatrenie, e, boj proti podvodom a daňovým únikom 21 miliard, to je to, čo by mali zaplatiť niektoré nadnárodné koncerny, ak by boli tak zdaňované ako malé a stredné podniky v Európe, takže boj proti podvodom a únikom, to by malo byť veľkou súčasťou vášho plánu. A po tretie, ešte stále e, investujeme desiatky miliárd do fosílnych palív, ale treba to naopak e, presmerovať do užitočných investícií a e, presunúť sa k obnoviteľným zdrojom energie, pretože jedna miliarda eur každý deň ide Putinovi a arabským šejkom. Toto chýba vášmu plánu. Teraz za EFT pán O'Flynn. Uh, thank you. Well, I thought some deals in this... No, mne sa zdalo, že uh, v Londýne sa uh, uzatvárajú finančné dohody, kde je pákový efekt obrovský, ale nič to nie je oproti tomuto. Vy hovoríte, že máte 350 miliárd, ale nemáte ich. Vy teraz budete hádzať dobré peniaze tam, kde išli predtým zle, ako e, vyhlasila aj OECD v eurozóne, sú neustále stagnačné tendencie a vy, pán Juncker, sa snažíte implementovať riešenie, ktoré je od začiatku zlé a e, samotný e, samotné, samotný nosič je, je zlý. Obchodníci nazývajú euro citrónom, ktorý treba vyhodiť do koša a sú mechanizmy devalvácie vo výmených kurzoch, ktoré sa využívajú v ťažkých časoch. A Británii sme napríklad možno ušetrili milión pracovných miest, keď po roku 2008 došlo ku kríze a my sme mohli devalvovať v eurozóne, v euro krajine ste prišli o milióny pracovných miest, pretože Španielsko, Portugalsko a Taliansko nemohli robiť to isté samozrejme. E, môžeme sa len pokloniť e, fundamentálnej sile Nemecka, ktoré má obrovské e, väzby na zahraničie, rozpočty, a vynikajúce značky, vynikajúcu výrobu a disciplínu, ale južní členové eurozóny musia fungovať v rovnakom režime e, výmených kurzov a to je absolútny nezmysel. Južná Európa je v, skutočne v obrovskom rozvrate a vysoká miera nezamestnanosti je naozaj hroz, hrozivá. A vy tvrdíte, že Európa v v súčasnosti je silou dobra, ale e, proti vám stojí argumenty z juhu Európy a deflačné tendencie v Južnej Európe, ktoré tlačia na euro, e, sú práve to najväčšou hrozbou, pretože nejakých 20 miliard, ktoré vy do toho vložíte, toho vôbec nezmenia a e, vy vlastne kvôli tomu, že odopierate týmto ľuďom možnosť e, inflácie, im odopierate možnosť pracovať. A pán Juncker, podľa mňa toto, čo ste práve prezentovali, je len ďalší európsky prepadák. Teraz za nezaradených pán poslanec Anemans. Ja si myslím, že nepreháňam, pán Juncker, keď poviem, že e, váš balík pre pracovné miesta, rast a investície nazvem e, smiešnou fraškou. Je to, e, je to hromada hlúpostí, ktoré spolu nesúvisia a Eh, my momentálne lepíme nové nálepky na veci, ktoré tu už existovali predtým a eh, ktoré bublali v chodbách komisie už dlho a teraz sa dostávame k obrovskej, k obrovskému pakovému efektu, ktorý je absolútne nevydaný vo svete financií a to číslo 315 miliard, no keď to bude desatina, tak to bude super. Vy uh, ste urobili z 20 miliard zrazu 15 násobok, takže ste asi najväčší mák a ja by som vám teraz chcel povedať, pán Juncker, že uh, potom, čo tento e, neuveriteľný škandál sa prevalí, tak e, dúfam, že vaše miesto v komisii bude neudržateľné. A teraz vás e, chcem obviniť aj z toho, že e, neriešite dlhodobé problémy a mesiace nám tu ťaháte medové motuzy po podnos a teda a ešte nám ich budete zrejme ťahať. Takže ja si myslím, že toto neprospie vašej dôveryhodnosti a ja dúfam, že vás nahradí niekto, v komu budeme môcť dôverovať. A teraz som mene eh, eh, rady, pán eh, Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, vážený pán predseda komisie, táto iniciatíva prichádza v správnom čase. Nedá sa poprieť, že rast v Európe ani zďaleka nie je uspokojivý. Vyhliadky E, sú skôr negatívne, čo sa týka rastu, čiže je tu vážne riziko stagnácie a pritom inflácia už príliš dlho je príliš slabá. Potrebujeme nejaký pozitívny šok, aby sme opäť nadviazali s rastom a vyhli sa stagnácii. Je to potrebné a je to možné v celej Európe. Talianské predsedníctvo rady z rastu a zamestnanosti spravilo e, e, svoje priority a sú tu eh, hlavné piliery, štrukturálne reformy, eh, silnejšia integrácia tak v Európe ako aj mimo Európy a investície. Obnoviť investície je zásadné, tak aby sa eh, vrátil rast do Európy. Investície, ale také, ktoré podporujú dopyt z krátkodobého hľadiska, strednodobého obnovujú ponuku Ehm, úpadok investícií bol naozaj dramatický. Treba zvrátiť túto ehm, tendenciu. Štrukturálne reformy sú nevyhnutné tak na národných úrovniach ako na európskej úrovni, pretože tieto reformy zlepšia podnikateľské prostredie, E, zlepšia podmienky pre investície a umožňa zisky. Nezabudeme na to, že reformy vo viacerých krajinách e, sa môžu pozitívne rozšíriť aj do zvyšky, zvyšku EÚ. Tieto reformy však môžu byť uskutočnené aj na európskej úrovni. Pripomeňme bankovú úniu a ďalšie e, úspechy ako dohoda v oblasti boja proti daňovým únikom, teda spoločné normy. Toto môže zmeniť e, situáciu. <clears throat> Reformy umožňujú e, investície a taktiež e, je tu istá dilema, treba viac zdrojov alebo viac projektov, ale to je, nie je správna otázka. Potrebujeme aj jedno, aj druhé. Ak bude viac rentabilných projektov, tak to znamená, že budú potrebné aj E, ďalšie zdroje, či už priame alebo nepriame, ale treba investície na ich financovanie. Máme e, Task Force, pracovnú skupinu e, Európskej investičnej banky a už sú tu prvé výsledky, boli predložené prvé projekty. Možno, že je to cesta aj do budúcnosti. E, program e, predsedu komisie môže e, naozaj obnoviť investície, prísť s novými stimulmi a teda nakopnúť proces, ktorý by sa časom posilňoval. Bola by to aj motivácia pre ďalšie oblasti politiky v EÚ. Rada ECOFIN musí konkrétne prispieť k tomuto plánu a to už na nadchádzajúcich schôdzach a tak, ako to pripomenuli iní, je treba e, zaktivovať aj verejné, aj súkromné investície. Opäť tu ide o ten pákový efekt, teda súkromné investície môžu e, verejné. E, treba e, zdieľať e, rizika, ale aj verejné investície majú priamy dopad na súkromné. Nezabúdajme na to, hlavne ak je e, dlhodobo slabé, slabý dopyt v tomto kontexte podniky e, majú naozaj iný, krátkodobejší pohľad. E, my sme svetkom zlyhania trhu a preto treba, aby tu boli verejné akcie a pomohli tým súkromným. Na uľahčenie súkromných investícií potrebujeme reformný program, treba zlepšiť podnikateľské prostredie, treba umožniť e, pritiahnuť nové investičné prostriedky. A je tu možno, že myšlienka únie e, trhov. A na to sú potrebné aj nové nástroje. samozrejme aj využitie už tých existujúcich nástrojov. Je tu teda kľúčová úloha Európskej investičnej banky, ale spolu s národnými rozvojovými bankami. Bude potrebné e, posilniť e, sieť, globálnu sieť, ktorá by e, ľahšie možno, že vyberala projekty a do nich aj smerovala dostupné prostriedky. Potom sú aj potrebné strategické investície do infraštruktúry, do energetiky, životného prostredia, vzdelávania. Sú to veľmi dôležité sektory, či už e, jednotlivo alebo spoločne. A e, celkovo klesá úroveň investícií v Európe a tým sa možno, že prehlbuje aj isté technologické meškanie. E, na záver by som povedal iba jednu vec a síce, že všetko toto treba uskutočniť rýchlo, E, je to to, čo od nás očakávajú občania a ich očakávania sa zvyšujú a hrozí tu e, sklamanie. Takže to, čo predložila komisia, je dôležité, aj keď ešte chvíľu potrvá, kým to bude dotiahnuté do úspešného konca, ale je možné konať, je možné e, využiť vhodné projekty a nasmerovať tam existujúce prostriedky. Bude to aj odkaz že je možné dôverovať e, verejným akciám tak na národnej ako európskej úrovni a možno, že aj e, zvrátime tú tendenciu úpadku investícií. Potom e, výhľad, čo sa týka rastu, možno, že je za tým aj slabá dôvera európskych občanov do politiky. Ja som presvedčený, že invest, in, iniciatíva predsedu komisie Junckera a vlastne celej komisie je to iba prvý krok smerom k dôležitej zmene eh, v oblasti ekonomickej politiky a ja verím, že opäť budeme mať v Európe rast a zamestnanosť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Padoan. A teraz na záver ešte raz dostane pred pánom Junckerom podpredseda komisie pán Katajnen. Vážne pán predseda, ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne vám všetkým za veľmi e, e, cenné prespevky. Musíme sa sústrediť na prehlbenú spoluprácu s tým, aby e, tento plán sa zrealizoval dnes. Komisia pána Junckera si plní svoj prvý prísľub predkladám investičný plán, ktorý zmení využívanie verejných prostriedkov na účel investícií. Máme dostatok likvidity na trhu, úrokové sadzby sú veľmi nízke a napätie na finančných trhoch poľavilo. Zároveň je tu skutočný dopyt po dôveryhodných investičných projektoch. Napriek tomu k investíciám nedochádza. Je tu e, e, e veľký nesúlad E, e, samozrejme e, nie je ochota preberať na seba rizika bráni investíciám a verejné prostriedky môžu zohrať dôležitú úlohu na strane dopytu a ponuky. Musíme vytvoriť dlhodobé projekty, ktoré prispejú k naplňaniu našich priorít v Európe v oblasti energetiky, dopravy, výskumu a inovácií. Na to, aby sme boli úspešní, Európa musí byť inovačná a jednotná stejní poslanci, môžeme e, naplniť takýto rozsiahlý program iba na základe e, pevnej politickej podpory. Rátame s vašou podporou tohto investičného plánu s tým, aby sme zachovali značné ambície a vyslali jasný signál voličom o tom, že sme si ich vypočuli. Vieme, že vaša pozornosť sa sústreďuje dnes na dodatočné finančné kapacity. Sú síce veľmi dôležité, ale podľa mňa same o sebe nestačia ako som povedal počas vypočutia, nechcem iba e, predkladať e, čísla alebo peniaze. A práve preto e, radikálne reformujeme investície v Európe. Chceme zabezpečiť, aby reálne investície prúdili do reálneho sektora a vytvárali skutočné príležitosti v Európe. Investičný plán predstavuje trojuholníka, pozostáva z troch častí. Jednak treba zabezpečiť, aby každé euro, ktoré bude investované, mala maximálny dopad z hľadiska reálneho sektora. Na tento účel vytvoríme Európsky fond strategických investícií spolu s EIB. Tento fond bude e, využívať prostriedky rozpočtu a príspevky EIB vo výške 21 miliard eur nové e, e, úverové kapacity budú predstavovať viac ako 60 miliard do reálneho sektora. E, budú určené pre vysokorizikové investície. A chcem ešte raz zdôrazniť, že budeme smerovať to do rizikových investícií s tým, aby sme poskytli prvé prostriedky, ktoré pritiahnu ostatné. E, fond sa použije na financovanie dlhodobých strategických investícií a na poskytnutie dodatočných prostriedkov malým a stredným podnikom. Tento fond e, e, prilaká dodatočné prostriedky súkromných a verejných investorov, ktorých upokojí nízke rizika. Sme presvedčili, že multiplikačný účinok prinesie nové investície do reálneho sektora vo výške e, viac ako 300 miliárd. Je to veľmi konzervatívny e, odhad na základe prechádzajúcich skúseností EIB a komisie. Nejde o zložité e, finančné nástroje, ktoré sa vytvoria sami pre sebe. Tí, ktorí tvrdia, že to nie sú reálne prostriedky, tým odpoviem, je to hlúposť to sú veľmi reálne dodatočné e, kapacity vo výške e, viac ako 60 miliard a budú slúžiť magnetom e, ďalších investícií do reálnych projektov a do vytvárania pracovných miest nejde o, o, o drahé e, e, výdavky v hotovosti, ktoré nebudú mať dlhodobý účinok. E, dnes e, sa musíme zomknúť, aby sme e, urobili to, čo od nás závisí a potom musia sa zapojiť národné vlády a prispieť dodatočnými prostriedkami. A nabadáme členské štáty, aby tak e, urobili. Príspevky členských štátov do toho fondu nebudú vplyvňovať hodnotenie ich rozpočtu podľa faktu stability. Takisto očakávam, že členské štáty budú lepšie využívať štrukturálne fondy a že zdvojnásobia E, využívanie finančných nástrojov. V súčasnosti 92% štrukturálnych fondov ide do existujúcich e, e, projektov, to sa musí zmeniť potom, ako sa peniaze rozdajú, sú stratené. Treba lepšie využiť tieto prostriedky tak, aby mali reálny vplyv na hospodárstvo. Ctení poslanci, vážne pán predseda, Základom tohto balíčka je politické rozhodnutie. Budeme pokračovať podľa e, e, súčasných zvykov na základe tradičných úverov a grantov, pokiaľ nám vystačia peniaze, alebo využijeme naše rozpočty e, účinnejšie, aby sme E, vytvorili väčšiu úverovú kapacitu. Tuto, toto rozhodnutie musíme urobiť. Ide o nový prístup na celej európskej úrovni. Musíme zmeniť využívanie verejných prostriedkov. Druhým pilierom e, bude to, e, že peniaze sa dostanú do, do reálneho sektora. Spolu s EIB vytvárame transparentný kanál e, e, e, dôveryhodných investícií. Budeme financovať životaschopné projekty a budeme poskytovať pomoc pri vytváraní inovačných finančných nástrojov na úrovni členských štátov. Práve potom volajú investori E, peniaze sú, ale e, investori hovoria, že potrebujú mať dobre štrukturované, kvalitné projekty s e, kvalitnými informáciami. loha komisii EIB a členských štátov spočíva v tom, aby sme identifikovali tisíc projektov, ktoré budeme hodnotiť chceme e, e, e, poskytnúť európsku nalepku tým života schopnejším. Potrebujeme investície do budúcnosti, nie, nie do bubliny a preto navrhujeme kombináciu záruk v prípade vysokorizových investícií a zároveň strategické priority. Spoločne to nám umožňuje zabezpečiť dlhodobé investície po tretie, chceme odstraňovať prekážky, ktoré bránia investíciám súkromného sektora. Musíme posilniť snahu o lepšiu reguláciu, musíme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme obnovili Európu na základe štrukturálnych reform a vytvoriť priaznevejšie investičné prostredie, zvýšiť hospodárskú súťaž a vytvoriť e, viac pracovných miest. Chceme mať jednotný e, energetický digitálny trh, trh verejných, e, verejného obstarávania a služieb musíme odstraňovať prekážky, ktoré bránia podnikom v investíciách. Existuje veľmi veľa podnikov, ktoré vytvárajú digitálne produkty, majú v Spojených štátoch jednotný trh, nie však v Európe. Viacerí e, ľudia chcú investovať do energetiky, ale e, e, nemôžu to robiť tak jednoducho ako v oblasti potravinárstva. Musíme prehlbiť jednotný trh v oblasti služieb a verejného obstarávania Budeme podporovať svojich kolegov v komisii pri dovršení jednotného trhu v oblasti energetiky, digitálneho trhu a trhu dopravy. E, s pánom Jonathanom e, e, Hillom vytvoríme aj úniu kapitálových trhov. Finančný sektor musí lepšie slúžiť najmä malým a stredným podnikom, aby mali nižšiu závislosť od financovania bank táto e, tretia strana trialogu e, finančný rozmer predstavuje najdôležitejšiu súčasť našej e, práce. Tá zmení Európu natrvalo. Nezabezpečíme to zo dňa na deň, ale ak budeme jednotní, dokážeme to. Je to naša spoločná zodpovednosť. Všetky tri strany investičného trojuholníka sú potrebné každá strana posilňuje tú druhú. Určite budete tvrdiť, že prostriedky z investičného fondu nestačia. Nechceme e, zvyšovať e, e, záťaž pre daňových poplatníkov. Potrebujeme mať reálne investície a nie veľké množstvo peňazí v bankách. Budeme využívať pomerne málo verejných prostriedkov, aby sme odstranili strach, aby sme uvoľnené investičné prostriedky, ktoré očakávajú e, e, e, príležitosti. Potrebujeme peniaze na rozbeh tohto modelu a potom sa uplatní vlastná dynamika tohto modelu. Ak členské štáty sa domnievajú, že toto nestačí, vyzývame ich, aby prispeli k tomuto fondu, aby investičný plán bol úspešný členské štáty musia eh, robiť odvážne eh, rozhodnutia a EIB bude musieť zohrať svoju tiež zohrať svoju úlohu. Sám o sebe tento plán nie všeliekom nezmení eh, európske hospodárstvo. Ale je mm, dôležité to, že ak zrealizujeme všetky tri prvky tohto plánu, zmeníme e, e, investičnú klímu e, trvalo a aj zo štruktúrálneho hľadiska zlepšíme ju k lepšiemu, takže pracujeme spoločne, aby sme zabezpečili fungovanie Európskej únie na základe týchto investícií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Katajnen. Týmto končíme túto rozpravu.